vysokej predstaviteľky únie, pokiaľ ide o nedávne ukrutné činy v severnej Nigérii. Nech sa páči, pani Federica Mogherini, máte slovo. Thank you, Mr. President. Uh... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o násilnosti zo strany Boko Haram v severovýchodnej Nigérii, stali sa každodennými udalosťami a ohrozujú celý región a som veľmi rada, že môžeme viesť dnes diskusiu na túto tému. Myslím si, že je zásadné, keď popri hrozbách pre našu bezpečnosť zároveň nezabúdame ani na to, čo sa deje niekde inde, pokiaľ ide o teroristické činy, závažné činy v iných častiach sveta. To je tiež súčasťou našej komunikačnej stratégie, ktoré sa týka boja proti terorizmu. V posledných mesiacoch stovky nevinných civilistov bolo zavra- zavraždených, unesených. Pokiaľ ide o útok na hraničné mesto, to je jeden z posledných útokov z mnohých útokov, ktoré smerujú aj na Kamerun a vidíme, že tento región je veľmi ohrozovaný. Je tu snaha šíriť terorizmus, získať kontrolu nad územím a zameriava sa to na každého, na moslimov, kresťanov, tradičných e, náboženských lídrov, polnospodárov, študentov, obyvateľov, dedín a miest, a chcela by som sa zamerať na útok aj na kresťanov, ako aj na dievčatá v škole, ktoré znamenali významnú zmenu vo svojej spoločnosti. Tie počty sú znepokojujúce. Je tam asi 13 tisíc mŕtvych od roku 2009 a viac ako polovica sa udiala v roku 2014. Asi 1,5 milióna je interných utečencov v Nigérii a sú tam stovky tisíc utečencov v Nigeri, aj Nigerii, Nigeri potom v Čade a v Kamerune. Je tu potenciálna vznik ďalších e, konfliktov. Pokiaľ ide o snaha e, nastoliť poriadok v regióne strany vlády, ale aj voľby v týchto štátoch sú veľmi zložité. Európska únia je odhodlaná a pravdepodobne bude musieť byť ešte odhodlanejšia, aby podporila tieto štáty o svojej snahe bojovať proti Boko Haram. Vystáva tu otázka, čo môžeme skutočne vykonať z krátkodobého ako aj dlhodobého hľadiska. Všetko, čo spravíme, musíme si uvedomiť, aby to prebiehalo v úzkej spolupráci s dotknutými krajinami. Z krátkového hľadiska musí tu byť efektívna vojenská a humanitárna reakcia na krízu, štáty v regióne, potrebuje, aby sa vytvorila multinárodná task force, ktorá ešte nebola mobilizovaná, Európska únia chce pomôcť, chce zabezpečiť koordináciu tejto task force. Vlastne už poskytuje 10 miliónov eur, pokiaľ ide o podporu e, nigerijských orgánov, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. Dôležité poskytovať poradenstvo popri vojenskej pomoci a samozrejme je dôležité zamerať na utečencov. Z strednobého hľadiska je dôležité, aby obyvateľa týchto krajín zároveň mali určitý výhľad na to, aby získali prácu, aby sa ich krajina mala rozvíjať a aby ich vláda mohla chrániť a reagovať na ich potreby vyhrať túto vojnu bude veľmi zložité a zložité bude získať e, e, vieru týchto občanov, ináč sa nám nepodarí dosiahnuť naše ciele. Pokiaľ ide o pôsobenie a pravidlá pre pôsobenie musí byť, dodrž- musí byť dodržané zo strany vojenských zložiek, toto je posolstvo, ktoré sme vyslali v rámci posledného ministerského dialogu s Nigériou v novembri, keď sme vyzvali Nigériu, aby urýchala implementáciu plánu aktivít, aby posilnili rešpekt rešpektovania ľudských práv, aby Európska únia a členské štáty mohli spojiť svoje sily s lokálnymi iniciatívami a pôsobiť efektívnejším a konkrétnym spôsobom. Ďakujem. Thank you very much. We now come to this... Ďakujem pekne. Teraz vystúpia rečníci v mene politických skupín. Najprv na 1,5 minúty. V mene EPP je pán Štýr. Spojené predsjedniče, vysoká predstaviteľka. Vážený pán predsedajúci, vážená pani vysoká predstaviteľka, Zatiaľ, čo pozornosť Európy sa zameriavala na barbarské útoky v Paríži, v Nigérii, Boko Haram zautočil na mesto Baga a preto by som chcel zopakovať slova arcibiskupa, ktorý ocenil pozitívnu reakciu po útokoch na francúzských občanov. Zároveň si musíme uvedomiť, že potrebujeme takúto reakciu, pokiaľ ide útoky v Nigerii, Kamerune alebo v iných štátoch. To znamená, že je dôležité zareagovať silne, keď sa niečo deje na našom kontinente. Musíme byť hrdí na solidaritu celej Európy, pokiaľ ide o obete v Paríži, ale naše hodnoty sú univerzálne, preto musíme preukázať solidaritu aj s obeťami islamského terorizmu v Nigérii. 2000 ľudí zomrlo v meste Baga a musíme, mali sme povedať vlastne, že sú Baga. Boko Haram sa snaží vytvoriť kalifát na severe Nigérie a znamená globálnu hrozbu ako džihadisti v Sýrii a v Líbii. Na záver by som chcel povedať, že musíme zamerať naše rozvojové ciele tak, aby sa podarilo zohľadniť tieto teroristické hrozby, ktoré znamená Boko Haram. Boko Haram sa presadzuje čoraz viac, lebo nigerijské inštitúcie sú neefektívne. Musíme pomôcť eh, Nigerii, aby sa mohla rozvíjať. Ďakujem. Ďakujem pekne sociálnym demokratov. Na dve minúty má slovo Norbert Neuser. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani podpredsednička. Pokiaľ ide o obete atentátu vo Francúzsku, v posledných dňoch právom e, si vyžadovali našu účasť a pozornosť. Reagoval som na to formáciu že suis Charlie. Čo mi chýba je slogan, ktorý by e, hovoril Nusom Nigerian, sme Nigeričania. To bolo na mieste. To by znamenalo, že Európa a celý svet vlastne reaguje na danú situáciu, ľudia si to zaslúžili. Sme bezmocní voči všetkým tým teroristickým aktivitám v celej subsárskej zóne od Mauretánie cez Mali, Niger, Čad, Nigériu, Keniu, Somálsko. Je dôležité, aby sme podporili politické elity v týchto krajinách, pre všetkým v Nigérii, členské štáty pomáhali vycvičiť bezpečnostné zložky v Nigerii, ale bez nejakých úspechov. Bezpečnostné zložky operujú z časti bez demokratickej legitimácie, bez dohľadu, bez kontroly zo stranu právneho štátu. Aj toto patrí medzi tie veci, ktoré by sa zapodievame, keď hodnotíme teroristické činy Boko Haram a iných. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako práve v Nigerii môže bojovať proti korupcii. V posledných desiatich rokoch 80 miliónov eur zmizlo v ropnom priemysle. To sú finančné prostriedky, ktoré krajina potrebuje na to, aby napravila situáciu. Je tam politická elita, ktorá sa obohacuje, tak ako aj armáda, obchodníci, pričom je tam na druhej strane extrémna chudoba. Myslím si, čo by sme mohli vykonať je, mimo iného, sa zamerať na mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v Nigérii a pôsobia pozitívne, aby sme ich viac podporili pri ich práci a podporili súdnictva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Neuser. Teraz za skupinu ECR kolega Bas Belder na jednu minútu. Ja ďakujem, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Na začiatku tohoto týždňa sa vyslovilo, vyslovilo určitá sťažnosť alebo kritika, že Západ ignoruje rizika, ktoré vyplývajú z Boko Haram. Arcibiskup, ktorý to zdôraznil, si kládol otázku, kde je solidarita s Nigériou, kde sa udieli mnohé ukrutné činy? Nigerijský minister obrany povedal, že jeho armáda prehráva boj proti Boko Haram, iba medzinárodná koalícia mohla zabezpečiť vojenské riešenie. Ako je to s priamým susedstvom, priamými susedskými krajinami, kamer, som tým Kamerún a iné štáty? Pôsobia vojensky v regióne? Ako je to ich postoj k Boko Haram? Ak by išlo vojenskú reakciu, ako mohla prebiehať a vyzerať? Tu je určité riziko, ktoré sa týka celého regiónu a nielen Nigérie. To znamená, že potrebujeme mať jasnú európsku reakciu. Situácia je veľmi negatívna a potom je to ešte aj prepojenie medzi nigerijskou armádou a Boko Haram. E... Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo Marite Scháka z Liberálnej na pol minúty. Ďakujem pekne vám predsedajúci, vážená pani eh, podpredsednička, pokiaľ ide o terorizmus a džihadisti, tým sa zoverili posledný týždeň, keď došlo k vraždám žurnalistov a ľudia, ktorí sa iba vybrali nakúpi, nakúpiť, boli e, obeťami len kvôli svojej židovskej identite. Takže je to dogma takého militantného islamizmu. Musíme byť odolní voči takýmto predstavám, zjednodušením musíme byť otvorení, dôležité je brániť e, slobodu prejavu, čo je základné právo. Pokiaľ ide o dievčatá v Nigérii, ktoré sa snažili vzdelávať, sa stali priamým útokom Boko Haram, pričom Boko Haram znamená odmietanie západného vzdelávania. Takže ide tu určitú ideológiu, ktorá e, používa extrémne násilie a k tomu ustúpime. Bude to neuveriteľné. V roku 2011, keď som bola pozorovateľkou v rámci ženských volieb v Nigérii, dobrovoľníci boli cieľom teroristických útokov ehm, bola tam snaha podporiť realizáciu volieb a bolo tam veľa obetí. Tento týždeň sa zneužilo dieťa ako samovražený atentátnik. Vidíme tu nové barbarstva a je dôležité odsúdiť tieto, tieto činy a dôležité vyjadriť sústrať dotknutým rodinám. Je dôležité, aby sme vyjadrili to, že sme si vedomi v Európe o tom, aký, ako globálny je džihadistický teror, ktorý sa môže týkať celého sveta. Je dôležité uznať, že pokiaľ ide o Nigériu, vplyv teroristických činov, e, nie je už žiadnou výnimkou, je to žiaľ bežná vec. Musíme zohrávať aktívnu úlohu, aby sme bojovali proti e, IS, Boko Haram a ďalším. The... Ďakujem pekne. Teraz Matt Carthy za lavicu na 1,5 minúty. Toto bol hrozný týždeň v Nigérii, boli tam, bolo tam mnoho obetí v obrovskom počte a prikláňam sa k tým, ktorí odsúdili tieto zverské činy, ktorých sa dopustilo Boko Haram v Bage. Skutočne to odsudzujeme a skutočne to prekonáva hranicu toho, čo sme predstaviť. Viac ako 2000 ľudí bolo zabitých priebehu niekoľkých dní a štátne vojenské zložky neboli schopné reagovať. Jednoducho musíme si uvedomiť, aká je tam situácia. Vidíme, že Nigéria má zodpovednosť za to, že nepodal, sa nepodarilo reagovať na e, situáciu. Došlo tam zneužívanie ľudských práv. Amnesty International povedala, že minimálne 950 podozrivých členov Boko Haram zomrelo boli tam aj mimosúdne vraždy, preplnené väznice a aj keď takýmto veciam došlo, nie je možné ospravedlniť činy Boko Haram. Potom ešte aj to, že sa dieťa využilo ako živá bomba. To je šokujúce a je to hrozný e, konflikt. To znamená, že je tu morálna zodpovednosť a je dôležité sa zaberať dôvodmi a dôsledkami týchto hrozných činov, musíme k tomu pristúpať tak, aby sa to dialo hoci kde na svete a e, právom táto inštitúcia obhajuje slobodu prejavu. Je dôležité, aby medzinárodné mediálne organizácie upozorňovali na situáciu v Nigérii, aby sa o tom informovali v Európe a zvyške svetu, lebo ak budeme nutiť vlády, aby pozitívne sa snažili pri, e, postaviť tejto situácii, tak si možné obnoviť zodpovednosť a spravodlivosť v regióne. Ďakujem pekne, ste ochotní zareagovať na modrú kartu od, strany, od pána Džambaského. Thank you, chair. Nech sa páči. Nesmiatate li, či че причината sa се tezi, že... Vážený kolega, Myslíte si, že tieto strašné e, násilnosti v Nigérii e, spôsobil zlíhanie vlády v Nigérii? Prosím, e, začnite znova, je tu problém zase s mikrofónom, s tlmočením. Let's say again. OK. Which channel didn't work? Áno, takže na ktorom kanáli bol problém? Anglickom? Can you say something perhaps so that we can check whether translation works? <laughs> Okay. Ľubím, či povedať, sme to overili. Всъщност би trebalo na български да пробваме, да. No, takže musím povedať si niečo po bulharsky, to bude asi najlepšie. Dobre. Could I ask you to say something again? Takže skúste ešte raz. No, dve, tri prova. Okay. No. Dobre, takže skúste teraz. Kolega Karty, nesmiatate li? Kolega, nemyslíte si, že pokiaľ ide o pochybenia nigerijskej vlády, že to je ten hlavný dôvod, pokiaľ ide o tieto zverstva, ktoré koná islamský terorizmus v krajine. Nemyslíte si, že pokiaľ ide o medzinárodné spoločnosti, ktoré profitujú z eh, prírodných zdrojov. Nigerii, že aj tie nesú určitú vinu. Myslíte si, že iba vojenská sila môže vyriešiť eh, terorizmus Boko Haram? Nemyslíte si, že my eh, zároveň musíme pomáhať podobným spôsobom, ako sme konali v prípade obeti terorizmu v Európe? Áno, tu je určitý komentár časti s ním nesúhlasím. Ja by som povedal, že pokiaľ ide o čisto vojenské riešenie, že to by riešilo situáciu a pokiaľ ju to pliagu, áno, to by som spochybňoval. Isté musí tam byť určitá reakcia zo strany vojenských zložiek a myslím si, že áno, medzinárodné spoločnosti majú zodpovednosť, hlavnú zodpovednosť má ale nigerijská vláda a myslím si, že na celom svete Eh, kde tak dôrazne musíme prejaviť eh, zhrozenie a odmietanie. Preto je dôležité, aby vlády členských štátov reagovali, pokiaľ ide o tieto udalosti. Minulý týždeň jednoducho nie je možné a sa tvári sa nič neudialo. Jednoducho realita je, že, že občania našich členských štátov vôbec nevidia, že takéto niečo sa udialo. Teraz za zelených. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že to najmenšie, čo môžeme tento týždeň urobiť, je, že vzdáme poctu e, pamäť, obetiam týchto krutých e, teroristických členov, e, činov. A potom budeme diskutovať o tomto na plemárke. Um, súhlasím s tým, že tento prípad, tomuto prípadu by sa mal dostať e, väčšej medzinárodnej pozornosti to, čo sa stalo v meste Bagra. A minimum, čo môžeme urobiť, je, že budeme robiť e, to, čo v našich silách, aby sme mali nezávislé medzinárodné hodnotenie e, to, čo sa stalo, pretože e, tie čísla dosť variujú, ale je jasné, že tisícky ľudí došlo o život v týchto útokoch. A potom by som chcela povedať, že nigerijská armáda skrátka zutekala, keď došlo k tomuto útoku. Nigeria E, musí byť podporená v boji proti terorizmu. Môžeme to urobiť tak, že budeme podporovať e, organizáciu pre spoluprácu medzi západ, krajinami západnej Afriky. A to zopakovala aj vláda Nigérie, že si to želá pretože treba ukončiť takéto teroristické útoky. No a nakoniec by som povedala, že stále nevieme, čo sa stalo e, s dievčatami z Čiboku. E, čiže nevieme, že nevieme, kde sú, musíme ich nájsť. Ďakujem, hovorí predsedajúci. Teraz jednotliví rečníci Santiago Fisas Excela. Ďakujem. Um, Nevenovali sme, dostato, venovali sme veľkú pozornosť útokom v Paríži. Prepašte za moja chyba. Ospravedlňujem sa, pre, pán predsedajúci. Eh, Média sledovali eh, masakér eh, v Paríži a takisto islamský štát v, na Blízkom východe. Ale teraz vidíme, že hnutie Boko Haram Eh, rastie na sile, nadobúda viac sile. A um, zdá sa, že v poslednom útoku bolo zabitých 2000 eh, ľudí a 1,5 milión eh, bolo interných utešencov toto sú extrémistickí islamisti, ktoré uniesli, ktorí uniesli 200 dievčat zo školy a väčšina z nich e, je stále nezvestných. E, mnoho ľudí bolo zotročených a prinútených prestúpiť na islam. E, títo ľudia sa nemôžu vrátiť do svojich rodín a zrejme sú v Kamerune Dostať sa z tejto krízy bude ťažké. Nedá sa rýchle riešiť. Jedna vec, o ktorej si môžeme byť istí, že EÚ eh, e by sa mala zapojiť do diania v Nigérie, i keď nevieme, či budeme úspešní nejší ako v minulých konfliktoch. Vyžaduje si to veľkú regionálnu spoluprácu a jasnú reakciu. A to sa dá dosiahnuť len prostredníctvom OSN a aj Commonwealthu. Eh, podľa mňa táto organizácia je eh, na mieste na to, aby riešila veci v tomto kúte sveta ako EÚ, ktorá má eh, svoje problémy. Ďakujem. A teraz prichádzame k jednotlivým rečníkom, hovorí pán predsedajúci Santiago Fisas Axela. Ďakujem, eh, pán predseda. Európa sa nemôže eh, nedívať na také situácie, ako vyvolalo hnutie Boko Haram. Eh, Boko Haram spôsobilo smrť mnohých ľudí a dokonca aj detí nemáme v regiónu žiadnu silu, ktorá by čelila hnutiu Boko Haram, čiže musí zasiahnuť medzinárodná komunita pod mandátom OSN. Činnosť Boko Haramu v celej tejto krajine Ehm, vlastne sú v súvislosti s voľbami, ktoré sa budú konať v tejto uh, krajine, teda vo februári. A ďakujem, že ste ma vymenovali za vedúceho misie, pozorovateľské misie pri týchto voľbách. A tým, ktorý bude sledovať voľby, už je na mieste a ja tam pôjdem tiež. Táto misia nebude pracovať ako zvyčajne, pretože nebude možné ísť na celé územie, a to z bezpečnostných dôvodov. Európska únia si želá, aby e, v Nigerii prebehli transparentné voľby. Analizovali sme všetky e, voľby a teda Nigerie a takisto sme robili analýzy toho, čo sa stane v deň volieb a hlavne po voľbách. A ja si myslím, že treba apelovať na to, aby násilnosti už v africkom rohu prestali. Teraz pani Kienge na dve minúty. Grazie, Ďakujem, pani predsedajúca. Keď Francúzsko zasiahol ex- islamský extrémizmus, v Nigerii zahynulo mnoho ľudí, zabil ich Boko Haram a rozsieva to rovnaká ideológia smrti ako v Európe, čiže zaslúži si to e, rovnakú reakciu. Tu neexistujú nejaké obete druhej kategórii. Je, musíme byť koherentní a ukázať svoju volu, že chceme uh, zodpovedať tejto výzve ešte predtým, než bude neskoro. My nemôžeme sa bezbrane pozerať, eh, ako umierajú tisícky osôb. Potrebujeme medzinárodnú task force a takisto aj existujúce regionálne organizmy, ktoré eh, dlhodobo budú zakročovať poči, proti týmto hrozbám. A takisto, keď chceme bojovať proti terorizmu, musíme Eh, limitovať príčiny, eh, ktoré k tomuto vieli. Čiže nedostatočný rozvoj, uplatkárstvo, korupcie, eh, zneužívanie prírodných zdrojov, analfabetizmus. Čiže mali by sme stimulovať, stimulovať demokraciu a politickú účasť. Pripomínam, že za pár týždňov budú v Nigerii prezidentské voľby a to možno poskytne lepšiu budúcnosť ľuďom, ktorý, e, a deťom, ktoré sú využívané ako vojnové zbranie. Venujme tomu pozornosť, ako sme venovali udalostiam v Paríži. 11. E, januára sa zúčastnili e, na pochode v Paríži predstavitelia štátov a um, Takisto aj my by sme mali povedať, ja som fa Afrika, že sú Afrique a ja som Braga. Ďakujem. Máte eh, modrú kartu. Eh, Príjmate ju? Áno. Nech sa páči. Sí, señor presidente. Eh, vážená pani predsedajúca, chcem sa spýtať pani Kienge. Chcel by som jej ukázať fotografiu. Podľa vás tento pán, ktorý je imamom e, z Londýna. A e, čo si o tom myslíte? Nemali by sme ho hneď zatknúť, keby Európa naozaj existovala? E, veď takýto človek nemôže byť imamom v Londýnu. Pani Kienge, máte 30 sekúnd na odpoveď? Áno táto otázka je úplne mimo, pretože my nemôžeme si ich pomýliť e, naše demokratické hodnoty e, s islamistickými extrémizmami a my nemáme strach z nikoho. My sa môžeme rozhodnúť aká je naša sloboda, aká je naš sloboda prejavu a čo je dobré pre našu spoločnosť a čoho sa treba zrieknúť ako chorej časti tela. Ďakujem. Pán Nart na minútu. Vážená pani predsedajúca, vážená pani Mogherini, ide tu o praktický problém, nie o teoretický problém. Môžeme hovoriť o štruktúrálnych reformách v Nigerii. To potrvá e, roky, ale medzi mestom Baga a e, hranicou Líbie, veď to, je, to oddeluje jedna cest, jeden deň cesty. Trvá to jeden deň, keď e, chce niekto previesť zbranie kontrola v Nigerii a v Kamerúne skrátka neexistuje. E, tam vládne armáda Čadu. A jediný spôsob, ako, sa, ako budeme bojovať proti zločinnosti, bude tak, že bude ten, že európske oddely budú pomáhať. Čiže nám nestačia len nejaké retorické vyhlásenia, aby sme sa upokojili. My naozaj potrebujeme konkrétnu vojenskú politiku, samozrejme. Ďakujem, pani predsednička. Ide tu eh, o krajinu, ktorá eh, Európska únia zabezpečuje oddiely pre eh, udržiavanie mieru. Vieme, že v tejto e, krajine existuje úplatkárstvo, korupcia, je tam vysoká úroveň e, analfabetizmu, chýba vzdelanie a e, videli sme, že dostáva, do, do, dochádza k mizogínským útokom na škole. Mm, tá reakcia prezidenta nebola dosť jasná, lebo poslal svoju sústrasť do Paríža, ale o Bage vôbec nehovoril. Vie, ťažko, je ťažké s nimi komunikovať. Dúfame, že vláda v Nigerii sa takisto zapojí do činnosti, urobí to naozaj vážne, seriózne a otvorene pretože mnoho ľudí nebude môcť voliť to 14. februára, pretože sú skrátka internými utečencami. My potrebujeme mať medzinárodnú podporu, aby sme to zmenili. Zostate stať, prosím. Príjmate modrú kartu. Áno. 30 sekúnd. Na 30. Ďakujem, kolegyňa. Chcem sa spýtať, či súhlasíte so mnou, že v Nigerii e, sú v ústave e, sú isté nesprávne miesta. Tam sa hovorí o, o rotujúcom predsedníctve, e, prezidentstve. Čo ak sa v prezidentstvu predchádzajúci prezident? Čo sa týka k tomu, že predchádzajúci prezident môže byť zvolený, ak budeme mať e, šťastie, tak Jonathan povie, že bol raz zvolený, ale myslím si, že toto je demokratickejší proces a som rada, že budeme tam mať pozorovateľskú misiu a ľudia budú môcť voliť a um, naozaj to budú mieniť to, čo, alebo to budú myslieť vážne, že to, čo hodia do tej volebnej urny. Dúfame, že uh, um, si poradia s týmto problémom a nebudú sa tváriť, že to neexistuje. Teraz má slovo pani Valenciano na minútu a pol. Euh, Ďakujem, pani predsednička. Uh, dievčatko, ktoré malo menej ako 10 rokov, um, malo na sebe nálož a um, vybuchlo vybuchlo e, na trhu a zničilo mnoho životov, e, okrem iného svoj. Čo sa deje v Nigerii? Čo potrebuje Nigeria, aby bojovala proti tomuto vražiacemu šialenstvu Boko Haram? E, aké možnosti máme, aby sme urgentne pomohli Nigerii? Ehm, to, že ženy sú ohrozované, to je symbol e, tejto vraždiacej ideológie. Chcú ohrozovať populáciu. My potrebujeme byť politicky inteligentní, zasiahnuť. Európska únia musí byť prítomná e, pri tom, aby táto veľká krajina, bohatá krajina mala budúcnosť. Ďakujem kolega Mici na minútu a pol. Vážená pani predsedajúca, vážená pani Mogetirini. Rini, um, média to nazvali ako zabudnutý masaker, keď bolo zabitých 2000 ľudí v Bage v Nigerie. Toto je ďalší strašný útok zo strany Boko Haram. Čo môžeme robiť v prípade e, tých mladých, ktorí boli unesení e, zo školy? E, toto neohrozuje len Afriku, ale aj Európu. V Pakistane Taliban takisto útočí na deti a e, tragédia v Charlie Hebdo bola spôsobená terorizmom v Európe. Prečo e, Európa tak dlho ignorovala teroristické organizácie ako Boko Haram? Koľko ľudských životov bude musieť byť premárnených, aby sme sa začali zaoberať tým, aby sme vykorenili e, túto strašnú hrozbu? Takéto útoky sa už nemajú opakovať. Ehm, nakoniec e, bude e, reagovať ehm, Európa. Mali by sme obhraňovať svoje vlastné hodnoty. E, pani Gomez na jednu minútu. Nigerská, nigerijská vláda e, zatiaľ nezablokovala eskaláciu násilnosti Boko Haram, e, ktoré znásilňuje malé dievčatá a teraz ich používa ako živé bomby. Boj proti Boko Haram sa nedá oddeliť od boja proti teroristov, ktorí zautočili v Paríži. Mali by sme posilniť spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku, aby sme mohli pomôcť nigerijskému ľudu v partnerskej krajine AKP potrebujeme našu politiku, aby e, hlas Európy zaznel v Bezpečnostnej rade a aby sme boli, e, prijali našu zodpovednosť v Nigerii a takisto sa do toho zapojila aj Africká únia. Boko Haram ohrozuje Nigériu a jej bezpečnosť. Pani Gomez, príjmate modrú kartu? Áno. Ďakujem. Hovoríte e, veľmi živo o OSN a o boji proti Boko Haram, ale mám obavy, že Eh, my sme už počuli toho veľa. A eh, keď vložíme EU do tohto scenára, tak ne, mám pocit, že, eh, ma, že tu bude istá, mm, istá odozva, istá protireakcia a zase bude ďalšia, budú ďalšie hrozby na našich uliciach. Odpoveď viete, že mnoho e, ľudí, ktorí e, sa vyloďujú na európskych plážach alebo zomierajú v Srezenom mori, pochádzajú práve z týchto krajín. Veď to všetko prepojené. My predsa e, sa nemôžeme tu zabarikádovať a ochraňovať sa v Európe. Mali by sme pomáhať tým, ktorí sú naši partnery. A mali by sme bojovať proti teroristickej hydre. A Eh, veď to je dobre pre našich partnerov. Keď sa tu len zabarikujeme, tak zabarikadujeme, tak sme skončili. Eh, pani... Ďakujem, pani predsednička. V roku 2009 Boko Haram oznámil, že v Nigerii vytvára kalifát. A teraz 70 afrického rohu patrí jemu. Na budúci mesiac tam budú voľby, ale vieme, že 1,5 e, interných utečencov nebude môcť voliť. Nigerijská vláda e, aj armáda sú bezmocné a e, žiadajú o pomoc medzinárodnú komunitu, ktorá mlčí. Tisícky osôb prišlo o život. A práve keď sa manifestalo v Paríži, tak vtedy vybuchlo dievčatko, ktoré malo na sebe eh, nálož. Čo ešte čakáme? Teraz Boko Haram môže úplne kontrolovať ľud jedného afrického národa a jeho o, ekonomiky. Toto sa môže roz, eh, rozpínať ďalej aj do o, eh, Čadu a ďalších krajín. Ďakujem pani Gardia Zabal Rujal. Ďakujem pani predsednička. Najprv chcela by som povedať, že ja odsudzujem akýkoľvek teroristický atentát a um, e, cítim solidaritu s obeťami a ich rodinami. Včera sme hovorili o parížských atentátoch a e, často vyjadrujeme ľútosť, že sa násilie Um, používa na takéto ciele. Um, Kto si povedal, že svet posil tri pliagy nacionalizmus, rasizmus a náboženský fundamentalizmus. A uh, to všetko obsahuje agresivitu. Boko Haram je nacionalistická, neracionálna skupina, um, ktorá vychádza z toho, že vôbec nevie, čo to demokracia a e, ľudské práva. Nezabránili sme Boko Haramu, aby rozvilo svoje činnosti, ale môžeme mu v tom, e, môžeme to e, skončiť. Mali by sme si stanoviť aj cieľ, aj vzdelanie ako cieľ, pretože len takto zabránime jeho ďalšiemu vývoju. Máte modrú kartu, príjmate ju? Áno. Nech sa páči, pán Karver. Ďakujem, pani kolegyňa. Hovorili ste e, o riešení tejto tragédie. Nebolo e, by dobre mať tam nejaké regionálne riešenie? Nebolo by lepšie, keby to riešila Africká únia a Commonwealth? E, a nechceme predsa tým, tým oponentom dať e, ďalšiu príčinu, aby sa odvolali na to, že západné mocnosti zasadzujú. Ďakujem. Ja si myslím, že by sme mohli ako EÚ e, prísť aj s našou pomocou. Obraňujeme predsa demokraciu tam, kde treba obraňovať. Treba pomáhať tým regiónom, ktoré potrebujú demokraciu. My nechceme odvracať pohľad od tohto regiónu a nechceme nechať Nigériu samú, aby sa mm, bránila proti terorizmu. Áno, EÚ musí byť tam, kde ju potrebujú. Teraz e, začíname s procedúrou každý aj. Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia. Ja som sa zúčastnil podujete v Paríži so Svišarli, preto odmietam akúkoľvek formu násilia, preto je dôležité, aby Európa sa spojila a bojovala proti terorizmu, ale nie som len Charlie, som aj Baga, teda to mesto, ktoré úplne zničili teroristi a kde zanechali tisícky mŕtvych po masakre. Boko Haram kontroluje 70% Nigérie, a bojujú proti všetkému, čo podľa ich názoru nie je kompatibilné s islamom. To znamená, že nesmieme mlčať, pokiaľ ide o tieto ukrutné činy Boko Haram, tak e, tie nezmiznú len tak. Ide o to, že ľudia v Nigerii nás potrebujú. Európa môže vrátiť Nobelovú cenu za mier, ak nič neurobíme, preto by sme mali hľadať nástroje, ako môžeme zastaviť tieto činy vážená pani predsedníčka, my odsudzujeme masaker, ku ktorému došlo v Bage. E, náboženský extrémizmus priviedol Boko Haram k tomu, že e, sa dopúšťa strašných zverstiev a mm, vytvorili nový kalifát v Afrike, ktorý ide od, Guzi až, eh, od Gazy až po um, ehm, kamenúske hranice. A um, potom sa zvyšujú objemy migračných tokov, um, čeli tomu Grécko, kde eh, tisícky utečencov prichádzajú cez Turecko. Je to hlavná cesta, hlavný itinerár, ktorým vstupujú tisícky imigrantov do Grécka, teda do Európy. No a namiesto toho, aby e, Turecko zabranilo tomuto toku, tak oni to uľahčujú. Turecko totiž to neprijalo nejakú jasnú pozíciu ohľadom kalifát, kalif, režimu kalifátu v Sýrii. Je to možné? Ja to nechápem. Ďakujem. V roku 2015 mala Nigéria e, diskutovať o politických projektoch, pretože čakali voľby. Ale namiesto toho je tu krvi prelievanie. V Bage nebude hlasovať tisícky osôb. Nie pretože by nechceli, ale skrátka sú už mŕtvi. E, v mnohých miestach sú spoločné hroby. Prečo sa to tak deje? Pretože cez Čad a Niger e, prichádzajú zbranie. My sme videli pred niekoľkými dňami, ako pochodovalo v Paríži milióny, e, milióny ľudí. Ale malo by to byť aj za Nigériu a za Stredozemné more, kde umierajú e, tisícky ľudí. Ja prajem úprimnú sústrasť všetkým. Nie som pokrytec, že sú šahli. Teraz má slovo pán Ventan na minútu. Pani przewodnicząca, vysoká pani predstaviteľ. No, vážená pani predsedajúca, vážená pani vysoká predstaviteľka, situácia v regióne Nigérie je stále dramatickejšia. Pred týždňom tam prišlo o život 2000 osôb a preto by sme mali zasiahnuť. V tejto krajine sa budú konať prezidentské voľby a obyvateľia v tejto krajine zrejme budú vystavení ešte násilnejším útokom. Vieme, čo sa stalo v meste Baga. Islamisti ehm, skrátka zrovnali toto mesto so zemou. Teraz môžeme hovoriť v Nigerii o občianskej vojne. A na Twitteri jeden Nigeričan napísal, ako sa môžem cítiť bezpečne, keď moji, naši politickí predstavitelia e, nehovoria o obetiach v tejto krajine. Ja som pre, ja som pre nich nezaujímavý. EÚ musí zareagovať, pretože máme predsa e, na to dobré služby, dobré opatrenie. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani vysoká predstaviteľka, som rád, že ste spomenuli kresťanov, keď hovoríte o tejto tragédii. A aj pán predseda Šulc viedol svoju sústrasť a lútosť ohľadom obeti v Bage ale e, nehovoril o typológii diskriminácií. Typológie diskriminácie. Nechcel e, spomenúť, a to nespomenul, e, protikresťanskú nenávisť. E, nenávisť proti kresťanom. Mm, takže prosím vás, hovorte o tom. Nech sa páči pani Mogherini a na uzavretie celé diskusie. Ďakujem. E, súhlasím s tým, e, čo ste povedali. E, v nedelu, keď sme boli v uliciach Paríža, tak som na to myslela. Ako aj vy všetci. No a musíme si uvedomiť, že bolo by kontraproduktívne, ak by sme sa nezobrali tým, čo sa udialo mnoho kilometrov od Paríža, ale v skutočnosti je to blízko k Parížu, totiž to, ako viacerí z vás povedali. Ide tu o to, že mnohé veci sú tak úzko prepojené, že jednoducho nemôžeme si robiť len ilúzie, že sa nám podarí vyriešiť jeden problém bez toho, sme riešili ďalšie. Preto si myslím, že nevyriešime problémy sveta vyhláseniami a ja musím povedať, že pokiaľ ide o trošku také negatívnu reakciu, keď sa vyžadujú vyhlásenia ku všetkému, ale na druhej strane ide tu o určité symbolické vyjadrenia a pokiaľ je vyhlásenie tejto veci k tomu dňu, to musí byť moje vyhlásenie, vyhlásenie hovorcu, totiž to musíme hovoriť a konať v rovnakých líniách, koherentne, či už je to v Paríži alebo v Nigérii. Zároveň podporujem to, čo mnohí z vás povedali, pokiaľ ide o tie skutočnosti, že musíme konať na viacerých úrovniach. Tu ide vlastne o reakciu, ktorá sa týka bezpečnosti a práv ľudí v Nigérii. To sa začína tými dievčatami v Nigérii. Zároveň ide o to, ako vytvoriť prostredie, ktoré povedie k tomu, aby bola nižšia pravdepodobnosť toho, aby sa opakovali tieto fenomény a zároveň je dôležité zabezpečiť riadnu budúcnosť a riadnu prítomnosť pre ľudí e, v tej krajine. Ja som presvedčená, že toto iste musíme zabezpečiť a povedala som už aj na úvod, čo vlastne vykonávame. Ide o humanitárnu stránku veci a rozvojovú. Vítam vašu výzvu, aby sme konali viac a iste sa pokúsime zabezpečiť viac spolu s ministrem zahraničných vecí v rámci iných formátov, pre všetkým pokiaľ ide o aspekty bezpečnosti, ale chcela by som zdôrazniť to, čo povedali viacerí z vás, že je dôležité, aby sme postupovali takto v rámci, ktorý nie je len rámcom EÚ. Musíme spolupracovať s regiónom, Africkou úniou a s OSN. Musíme pracovať koordinovaným spôsobom. Chcela by som na záver sa poďakovať pánovi Fizosovi za dôležitú úlohu, ktorú zohral v rámci toho, že viedol volebnú pozorovateľskú misiu, teda že povedie túto misiu v najbližších a týždňoch. Dovolte, aby som využila túto príležitosť na to, aby som povedala, ako veľmi si cením nielen parlamentnú diplomáciu, ale aj tú prácu, ktorú vykonávame prostrednícom našich pozorovateľských misií, pokiaľ ide o voľby. Myslím si, je to dôležitá časť nášho úsilia, pokiaľ ide o diplomatické aktivity a aktivity externých politík. Je to veľkú odhodlanosť a profesionalitu, ako pôsobíme. Venujeme tomu veľa času a energie a je to, znamená to veľké úsilie, takže ja oceňujem tu, tieto aktivity a pevne verím, že budeme mať príležitosť osobne sa vám poďakovať za podobné, no povedala by som, nie je správne slovo podobné, lebo je to veľmi kľúčová aktivita. Ďakujem pekne. Merci, madame. Le... Ďakujem.